chápať. Teraz máme stručnú prezentáciu správy Valeano o uplatňovaní smernice o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov. Dávam eh, spravodajkyni slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Do základných eh, práv, ktoré sú Ehm, ktoré, ktoré majú všetci občania Európskej únie, je právo pohybu Európskej únie. Toto právo, ktoré je zakotvené v zmlave, sa je implementované smernici 38 z roku 2004, ktorá uvádza, ustanovuje aj um, takisto obmedzenia a reštrikcie a aj zároveň možnosti pre mm, príslušníkov EU a rodiny voľne sa pohybovať po Európskej únii. Od januára 2006 viac ako 80 miliónov občanov využili toto právo, aby mohli sa premiestniť do iného štátu a ďalšie milióny cestujú medzi krajinami. Ako Európskeho spravodajky Európskeho parlamentu musím povedať, že konkrétne uplatňovanie práva na voľný pohyb občanov je, je vážne podkopávané zo strany členských štátov. Pred týmto asi nedodržiavajú základnú zmluvu a e, z vykonávacie predpisy. Prvá vec, čo sa týka transponovania tejto smernice do vnútroštátnej legislatívy členských štátov. Môžeme povedať, že bolo, boli rôzne od slabého výsledku až po veľmi dobrých výsledkoch. Niektoré členské štáty porušujú základné práva e, občanov a tieto problémy sú práve zdôraznené v mojej správe. Máme takisto mnoho neoprávnených administratívnych prekážok, osobitne pre rodiny príslušníkov, ktoré, ktorí často musia trpieť eh, procedurálnymi zdržiavaniami eh, výnimky k z verejnej politiky, ktoré majú bezpečnostné ciele a ignorovali princípy proporcionálny, viedli k zneužívaniu pravidiel a máme tu určitých štátnych príslušníkov a určité etnické skupiny, ktoré boli cieľene nediskriminované e, vo vzťahu k tým svojim základným právam, ktoré, na ktoré mali právo. Poďalšie, tým, ktorí sa chceli sústrediť len na zneužitia tohto práva, súhlasím, že, že je dôležité tieto veci riešiť, ale musím povedať, že článok 35 tejto smernice dáva možnosť členským štátom bojovať proti zneužitiu, ako napríklad mm, nuteným manželstvám a podobne. Je len potrebné zabezpečiť implementáciu tejto legislatívy. Tiež by som chcela povedať, že som konštruktívne spolupracovala aj s národnými parlamentami, komisiou, ako aj so spravodajkyňou výboru Júri Monikou Frasoni, aj s ostatnými, ktorí sa venujú otázke transponovania legislatívy EÚ do vnútroštátnych legislatív. Moja správa takisto volá po viacerých e, opatreniach, ktoré by mohli priniesť riešenie jedných z najdôležitejších krokov, ktorý musí sa uskutočniť, je vytvorenie zo strany komisie E, úplných e, usmernení pre transponovanie tejto legislatívy a to by malo priniesť dostatok e, jasnosti do týchto otázok a zlepšiť verejnú bezpečnosť, bezpečnosť verejnosti. Kým keď sa to najlepšie by bolo, keby členské štáty splnili ešte do konca roku 2009 jednoducho už e, to e, porušovanie práva pre občanov, ktorí nemôžu sa len pohybovať po roku 2004, to už sa jednoducho musí skončiť. A komisia takisto nesmie váhať e, od začať konania proti tým členským štátom, ktoré nedodržiavajú túto smernicu alebo ju netransponovali. Takisto si myslím, že musíme uznať, že členské štáty po potrebujú už konečne správne uplatňovať a transponovať tú smernicu tak, aby tieto problémy už boli E, čo rýchlo vyriešená. Nemali by sa vyhýbať plneniu svojich povinností, žiadaním o rôzne výnimky a revíziu a Európsky parlament by chcel poďakovať aj komisii za to, že je proti revízii. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby Európa bola k miestom, kde nemôžu cirkulovať len tovary, ale takisto aj a kapitál, ale takisto aj občania, pretože bez voľného pohybu nebude Európa. Uzavrela by som to tým, že, by som, že som predložila aj ústny pozmeňujúci návrh e, v poznámke mojej správe, aby sme s, s, e, nepodporili tých, ktorí, e, ktorí si ktorí by chceli hlasovanie proti mojej správe vlastne skrytým spôsobom e, skryto uplatňovať diskrimináciu. A zajtra pri hlasovaní uvidíme, že kto to diskriminuje a kto nie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo komisárovi. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Pani spravodajkyňa, dovolte mi, aby som sa vám naozaj srdca poďakoval za túto správu a za veľmi dobrú spoluprácu na takejto veľmi citlivej a zložitej téme. Voľný pohyb osôb je jedna z najzákladnejších slobod na európskom vnútornom trhu. Voľný pohyb osôb je základom fungovania vnútorného trhu a teda aj konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Sú tu nedostatky pri realizácii legislatívy spoločenstva, ktoré naozaj predstavujú porušenie najzákladnejších zásad, na ktorých stojí Európska únia, takže naozaj ide o vec centrálneho významu. Preto vašu správu vítam ktorá podporuje správu komisie o uplatňovaní príslušnej smernice. A ja sa teším, že Európsky parlament vo svojich poznatkoch dospel k rovnakým záverom ako komisia vo svojom dokumente z 18.12. minulého roka. Myslím si, že máme kompletný obraz o implementácii smernice v členských štátoch je 8. a naozaj vidíme, že naozaj na čase konečne konať. Vo vašej správe sa naozaj právom hovorí o tom, že kompetencia za riadnu implementáciu smernice je v rukách členských štátov. V každom prípade sa komisia vyzýva, aby sa chopila aktivity v určitých oblastiach. Chcem vám preto povedať, kde komisia vidí svoje priority v tejto súvislosti. Komisia kladie dôraz na to, aby smernica bola implementovaná v plnej miere a náležitým spôsobom, správnym spôsobom. Je to jedna z priorít 20. 25. Eh, správy, pokiaľ ide o uplatňovanie legislatívy spoločenstva v roku 2009. Komisia i naďalej bude podporovať členské štáty tak, aby sa táto smernica implementovala vo svojej celistvosti v všetkých členských štátoch. Budeme robiť bilaterálne stretnutia s členskými štátmi a budeme poukazovať na príklady nesprávneho uplatňovania tejto smernice. Ak sa napriek tomuto nedosiahnu uspokojivé pokroky, v takom prípade komisia nebude váhať okamžite začať konania za porušenie voči jednotlivým členským štátom, kde takémuto porušovaniu dochádza. Komisia zamýšľa členským štátom a občanom Európskej únie poskytovať informácie a pomoc ako napríklad vydaním usmernení k rôznym otázkam, ktoré vyvstávajú pri implementácii alebo používaní tejto smernice. O čo ide napríklad napríklad o otázku vykázania a bojovania proti zneužívaniu. V usmerneniach sa budeme venovať aj takým témam, ktoré považuje aj správa parlamentu za zložité. Komisia na technickej úrovni v skupinách odborníkov bude spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zadefinovať ťažkosti, pokiaľ ide o implementáciu interpretáciu pardon, tejto smernice. Pani poslankyňa, pokiaľ ide o návrh 23, ten komisia podporiť nemôže. Návrh číslo 23 predpokladá, aby týmy odborníkov robili návštevy v teréne, na základe ktorých by potom mal byť vytvorený systém vzájomného hodnotenia. Musím poukázať na to, že takéto vzájomné hodnotenia a kontroly sa realizujú v rámci tretieho pilia. Tam sa teda môžu realizovať, ale nie v rámci aký Riešenia, pokiaľ ide o implementáciu smernice v jednotlivých členských štátoch, znamenajú, že pridaná hodnota takýchto hodnotenie takýchto kontrol by bola len veľmi obmedzená, pretože viete, že členské štáty si môžu sami vybrať formu a prostriedok na implementáciu, na transpozíciu smerníc. Komisia však bude šíriť informácie o smernici tiež pripravíme zjednodušenú príručku ktorá bude k dispozícii aj na internete. A budeme podporovať a vyzývať členské štáty, aby realizovali osvetové kampane a informovali občanov o ich právach. Komisia je ochotná dostať požiadavkám parlamentu obsiahnutým vo vašej správe. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za podporu a pomoc, vďaka ktorej sa podarí dosiahnuť korektné uplatňovanie tejto smernice, pretože je to dôležitá smernica, kde ide práve o korektné uplatňovanie jednej zo štyroch základných slobôd v rámci európskej integrácie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán komisár. Hlasovať budeme zajtra. Teraz tu máme stručnú prezentáciu správy pani Rís ohľadne otázok týkajúcich sa vplyvu elektromagnetického poľa na zdravie. 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, vážny pán predseda. Ja nie som prvá a určite ani posledná, ktorá